Buongiorno a tutti. Dobrý deň, dobrý deň vám všetkým, drahé kolegyne, drahí kolegovia. Požiadali ma, o, pán Kelly ma požiadal o slovo, tak mu ho dávam. Mr. President, no, no, in July last year, Per cortesia, ascoltiamo l'onorevole Karim. Prosím vás, takže vypočujme si pána Karima. Proceda. Nech sa páči. Mr. President, thank you. In July last year... Ďakujem pekne, pán predseda. Minulý rok, v júli, môj dom obklúčili rasisti a hrozili násilím. Moja manželka a naše dieťa boli šokovaní a báli sa o svoju bezpečnosť. 12 ľudí teraz bolo usvedčených súdom za tieto činy a za tieto obvinenia Chcel by som sa poďakovať predsedcom predsedovi Európskeho parlamentu Buzekovi za odmietnutie, odsúdenie tejto udalosti. Ďakujem pekne pani Emin Boskur za podporu, ako aj chcem sa poďakovať za veľkú väči, podporu veľkej väčšiny e, tohoto parlamentu. Chcel by som sa poďakovať miestnej polícii za ochranu na mojej rodiny a za to, že mi umožnili pokračovať v mojich parlamentných povinnostiach a ďakujem pekne aj za to, že sa podarilo vyhodiť zodpovednosť voči týmto osobám. Kolegyne, kolegovia, dnes nemám žiadnu odpoveď pre moju 9-ročnú dceru, ktorá sa ma stále pýta, prečo. Aj keď tu v tejto snemovni sedí jeden poslanec, ktorý ponúkol týmto rasistom všetkú možnú podporu. Buďme si istí jednej veci, jednoducho neustúpime e, vašej zločinnosti, nepodarí sa vás nás rozdeliť, budeme jednotní a budeme vás konfrontovať. Dnes tu hovorím nie len pred touto inštitúciou, ale hovorím tu mene všetkých občanov, ktorí sú za správnu vec v Európe a v našej krajine. Ďakujem pekne. Ďakujem. Prego. Ne, nech sa páči. Prego, parli per cortesia. Nech sa páči. Želáte si vystúpiť? jaká zaistňala na Ukrajine. Chodí o... Ďakujem pekne. Situácia na Ukrajine, to je téma, o ktorej by som chcel hovoriť. Ide tu o situáciu bývalej predsedničky vlády pani Timošenko a, kde, a ide o, a aj o navrhovaný bojkot majstrovstie Európy o futbal roku 2012. Toto je téma, o ktorej by sa mal diskutovať v najbliž, najbližšej plenárke v Štrasburgu, keď budeme diskutovať o ľudskoprávnej situácii na Ukrajine. Zároveň by som chcel apelovať na vás, aby ste boli proti tomuto bojkotu ako určité kroky Musíme si uvedomiť, že predsa chceme podporiť demokraciu na Ukrajine. Všetci je vrátane opozície na Ukrajine chcú, aby sa toto podujatie uskutočilo. Myslím si, táto e, debata, táto rozpráva je dobre načasovaná, veľmi dôležitá lopta, futbalová lopta je symbolom našej podpory a boli by sme radi, keby ste to pochopili ako symbol našej podpory pani Timošenkovej. Oh, Bene. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, výborne. A teraz pristúpime k hlasovaniu, ktoré bude naozaj veľmi veľké. E, v mene celého pléna chcem vyjadriť našu solidaritu kolegovi Karimovi a vo svojom mene a v mene predsedu pána Šulca. Pokiaľ ide vyhlásenie pána Albertínyho